Pán Vážený pán predseda, ďalším bodom e, programu je vyhlásenie pani Bronesky Eštanovej o e, právnom štáte v Rusku. Ale by som odovzdal slovo v mene e, vysokej predstaviteľky pani Göry nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ctení poslanci, na žiadosť pani baronesky Eštonovej, maďarské predsedníctvo rady zastupuje pani vysokú predstaviteľku podpredsedničku komisie počas tejto rozpravy. Pani baroneska, ako e, zrejme viete, cestuje do Severnej Afriky a na Blízky východ tento týždeň Chcela by som vám poďakovať e, za to, že ste nastolili e, situáciu e, s ľudskými právami a právnym štátom v Rusku. Pretože napriek niektorých pozitívnych signálov od prezidenta Medvedeva z minulého roku, skutočná situácia s ľudskými právami v Rusku, najmä v regióne Severného Kavkazu, zostáva mimoriadne znepokojivá. Násilie, prenasledovania a zastrašovania aktivistov, právnikov, nezávislých novinárov veľmi nás znepokojujú Počet prípadov, e, ktoré e, podporujú toto vyhlásenie, je nepriateľne vysoký. Surové útoky na e, ruského novinára Olega Kašina, Anatolia Adamčuka a ekologického aktivista Konstantina Fetisova predstavuje najnovšie pripomienky o tom, že panuje tam klima neistoty a zastrašovanie novinárov, aktivistov a ľudskoprávnych aktivistov v Rusku, s ktorými čelia denne Napriek ubezpečením z najvyššej úrovni páchatelia málo kedy sa dostanú pred súd alebo sú odsúdení. Zodpovednosť za násilie a zastrašovanie e, zamerané proti e, ľudskoprávským aktivistom. A tu spomeniem prípady pani Estemírovej, Politkovskej, pani Baburovovej a pana Markelova a je ich podstatne viac. E, toto všetko zostáva dôležitou skúškou, pokiaľ ide o nezávislosť a účinnosť e, súdneho systému v Rusku. Pokiaľ tieto e, tresty zostanú nepotrestané, bude prevládať pocit beztrestnosti. Existujú však aj pozitívne udalosti. Mali by som spomenúť napríklad rozhodnutie Mestskej rady v Moskve, ktorá E, schválilo e, pokojné pravidelné demonstrácie, ktoré predtým do minulého roku boli zakázané, napríklad e, zhromaždenie venované článku ústave 31 alebo Deň hnevu. Vítame toto rozhodnutie. Zároveň Stále dostávame správy o svojvoľných e, zadržaniach e, pokojných e, účastníkov demonstrácií, vrátanie vedúcich predstaviteľov opozície, ktorí sa zúčastňujú schválených zhromaždení a taktiež sa to deje po celej krajine. To nás mimoriadne znepokojuje. Sloboda vyjadrenia, sloboda zhromažďovania a združovania sa sú predpokladmi rozvoja modernej spoločnosti Všetky tieto slobody sú zakotvené v ústave Ruskej federácie. E, sú e, všetko súčasťou e, záväzkov, ktoré Rusko prevzalo ako členský štát OSN, OBSE a Rady Európy. Európska únia vyzýva Rusko, aby podporila svoje záväzky a zabezpečila poskytnutie týchto práv svojim občanom. Prezident Medvedev požiadal Radu pre ľudské práva, aby E, preskúmala e, prípady Chodorkovskej, Lebedeva a Magnitsky. E, vítame toto rozhodnutie. Európska únia nikdy neskrývala, že je veľmi znepokojená tým, ako sa títo prípady riešili. Prezident Medvedev častokrát sa vyjadroval proti ako on to nazýva, právny nihilizmus v Rusku. Európska únia e, je pripravená podporiť snahu Ruska e, prekonať e, tento nedostatok, počnúc reformou justičného systému. Sme presvedčení, že skutočná modernizácia vyžaduje rešpektovanie právneho štátu a spravodlivého uplatnenia zákona Právny štát e, je základom modernizácie. V tejto súvislosti konkrétne aktivity už e, sa pripravujú. Napríklad Mm, e, vytvorenie systému odvolania v prípade mm, e, občanskoprávnych a e, trestnoprávnych prípadov v Rusku. Robíme to v úzkej spolupráci s aparátom prezidenta a Radou Európy. Sme pripravení spolupracovať s Ruskou v boji proti korupcii a pri realizácii hádských dohovorov. Situácia na Severnom Kaukaze obzvlášť znepokojuje a vyžaduje rýchle konanie. Vítame novú stratégiu ekonomického sociálneho rozvoja aj snahou vicepremiera Chloponina. Treba však robiť podstatne viac, aby e, sa e, zabezpečila trvalá reakcia na výzvy terorizmu, ktoré páchajú e, barbarské útoky proti civilom E, e, e, zbrojných zložiek, ktoré operujú v Čečensku, e, spôsobuje nespokojnosť a veľmi nás nepokojuje. Vzdávame hold všetkým, ktorí stratili svoj život, ktorí sa stali obeťou agresie, či už zo svojho, z titulu svojej profesie alebo presvedčenia, ako aj tých odvážnych ľudí, E, ktorí sa nechali e, odradiť od angažovanosti e, napriek nebezpečnému prostrediu. Vážna pani predsednička, ctení poslanci, súčasná správa nie je veľmi pozitívna. Napriek tomu sú tu určité pozitívne znaky v situácii s ľudskými právami v Rusku. Napriek tomu častokrát sú tu aj kroky smerom späť a vo všeobecnosti e, tieto e, e, nové udalosti nie sú dostačujúce z hľadiska skutočného zlepšenia. Nenechajme sa však odradiť. Veľký počet rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva hovorí o tom, že je to dôležitý stimul pre ďalšiu, ďalšie zdokonalenie ruskej legislatívy, pokiaľ ide o respektovanie ľudských práv udržovame veľmi e, seriózny dialog s Ruskom v otázke ľudských práv a Rusko s tým súhlasí. Samozrejme, využíva tento dialog, aby e, kritizovala e, určité nedostatky v Európskej únie. Budeme naďalej pokračovať v tomto dialogu, v tejto interakcii, pretože nevidíme žiadnu inú alternatívu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani úradujúca predsednička rady. A teraz E, vystupujúce v mene najprv politických skupín EPP, pán Georgi Sapflin. Uh, Ďakujem, pán predseda. Komisár, ani ministerka, Rusko je istým novým štátom a právny systém tam ešte stále nesplňa bežné kritériá právneho štátu. Aj e, vzťahy Ruska s ostatným svetom sú trošku neštandardné, podobne správanie sa k svojim občanom. Keď sa Európska únia e, dostáva do kontaktu s Ruskom, musí vždy zohľadniť množstvo neprávnych faktorov, či už je to korupcia alebo násilie a ďalšie nežedúce javy vzťahy medzi Ruskom a Západom často sú neisté, nespomínajúc e, netransparentnosť a nezodpovednosť. Rusko považuje svojich občanov eh, za takých, ktorí môžu zniesť všetko toto násilie a ktorí nežiadajú, tak ako občania Európskej únie, ľudské práva. Európska únia nemá však žiadnu alternatívu, iba žiť v takomto prostredí v spololegálnosťou, ktorej musí čeliť. Ďakujem za váš príspevok a teraz pán Adrian Severin v mene socialistov a demokratov. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, model moci, kedy štát a istí členovia spoločnosti si delia politickú moc a prispievajú politickým rozhodnutiam, kým predpovedateľnosť rozhodujúcich procesov a ďalšie záležitosti sú ctené a nezávislosťou súdov a ďalšími záležitostiami, to je niečo, čo platí na západe. Európska únia a Rusko môžu len vtedy spolu obchodovať, keď takýto model rozhodovacích mechanizmov a keď takýto právny a súdny systém budú kompatibilné, aby sme dosiahli takú kompatibilitu a aby mohlo ísť o partnerstvo a spoluprácu, aby mohlo ísť o konsenzus a dôveru a budovanie vzájomnej spolupráce. Ešte chvíľku treba počkať, nesmieme ukazovať prstom na chyby tej druhej krajiny, pretože Rusko podpísalo ratifikovalo dohovor o ľudských právach a ďalšie právne normy a preto je možné skúmať demokraciu a právny štát v Rusku. Európska únia by mala sa spoliehať skôr na e, Radu Európy, aby spolu s Ruskom vytvorili spoločný priestor pre demokraciu, slobodu a spravodlivosť. Navyše, keďže Európska únia smeruje e, k tomu, aby tiež zabudovala do svojej legislatívy Európsky dohovor o ľudských právach. Súčasťou tohoto dohovoru je aj e, približovanie sa e, k Rusku v oblasti demokracie a právneho štátu. Pred rokmi, dámy a páni, keď Európsky parlament e, mal viac moci než militantné mimovládne organizácie, retorika zahambovania druhej krajiny nebola až taká prítomná. Dnes sme inštitúciou, ktorá má viac právomocí, to však znamená, že musíme byť pragmatickejší a musíme byť zároveň realistickí. Nesmieme sa nechať strhnúť emóciami, nesmieme e, len tak rozhadzovať na okolo seba svoje hodnoty a nutiť ostatných, aby ich e, poslúchali. Nesmieme byť prokuratúrmi a sudcami, ovplyvň, obviňovať ostatných ľudí a pripustiť lobovanie. Myslím si, že musíme byť spravodliví, féroví v našom prístupe a otvorení zároveň. To je najlepšia zbraň, ktorú môžeme používať v dialogu s Ruskom, aby občania, ktorí si želajú strategické partnerstvo s Ruskom, e, nenastolili opäť studenú vojnu. Ďakujeme. Teraz pani Kristina Julan za liberálom a demokratov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Považujeme Rusko za dôležitú súčasť Európskej, e, partnera Európskej únie a preto očakávame, že Rusko bude rešpektovať svoje medzinárodné záväzky a bude e, realizovať e, ústavné práva vlastných občanov. Je pravda, že porušenie ľudských práv, občanských slobôd, ako aj právneho štátu sa stali bežnými v Rusku nezakonná až široká korupcia e, spôsobila e, e, vysťahovanie 300 tisíc občanov iba počas minulého roku. Ťažko si vieme predstaviť, že bude pokračovať v investíciách, či už zo zahraničia, alebo v domácich investíciách za takýchto podmienok ruské e, úrady e, realizujú e, protiústavný systém právneho štátu. Napríklad situácia na Severnom Kaukazi je dobrým príkladom. Ruská ústava rata so systémom viacerých politických stran, ale de facto je tam iba jedna politická strana a marginalizovaný parlament. Chcel by som požiadať predstaviteľov rady, opýtať sa predstaviteľov rady, aké penalizačné opatrenia a sankcie budete uplatňovať voči ruským úradníkom, ktorí sú priamo zodpovední za porušenie ľudských práv a e, deformáciu právneho štátu. Európska únie e, musí byť konzistentná voči svojej politike, voči tretím štátom. To by bolo e, v neprospech nášmu imidžu, pokiaľ by sme si nevšimali porušenie práv v niektorých krajinách a sankcionovali iné krajiny za to isté. Nemôžeme pokračovať v normálnych vzťahoch, pokiaľ v Rusku nedôjde k konkrétnemu zlepšeniu Ďakujem pekne. Pán Werner Schulz v mene zelených. Vážne, pán predseda, dámy a páni, Ruská federácia mm, napriek e, ústavenie právnym štátom e, e, právo a e, jeho platne sú rôzne veci. Pre fungujúci právny štát E, predpokladom sú slobodná tlač a nezávislé e, súdnictvo. A e, častokrát e, takéto niečo odporúčame. Zatiaľ č, e, jedna tretina žalob pred ľudským právom ľudských, súdom ľudských práv pochádza z Ruska. A E, e, e, napriek tomu, že prezident Medvedev a premiér Putin sú právnici na čele štátu a opakovane slúbili, že budú bojovať proti právnemu nihilizmu. V skutočnosti sa spravujú cenicky. Je tu veľmi veľa nepravomocných rozhodnutí. Je tu telefónne právo Eh, je to vzdialené eh, eh, spravodlivosťou, je to v prípade niečo, čo stalo v prípade Chodorkovský, napríklad jedna asistentka sudcu Danielka nám hovorila, že tento verdikt bol diktovaný z hora. Zostava je stále ovzdušie Gulagu a je to riadená demokracia a riadené súdnictvo tento štát e, zdehal, pokiaľ ide o vysvetlenie e, a e, potrestania politicky motivovaných trestných činov. Je to ovzdušie utlačenie a strachu. Napríklad magnický právnik, ktorý poukázal na prípady korupcie, bol uväznený a bol tam ponechaný bez lekárskej pomoci a zomrel. Myslím si, že normalizácia vzťahov s Ruskom e, e, bude možná, keď pôjde o e, modernizáciu vedenia Ruska v zjednoti s obyvateľom. To znamená, že treba zabezpečiť ústavou zaručené práva občanov a všetky záväzky, ktoré Rusko zobrala voči európskym inštitúciám E, treba zabezpečiť e, nezávislé voľby do štátnej dúmy a e, postup prezidenta systém viacerých politických stran a spravodlivé voľobnú súťaž, ako aj prístup k slobodným médiám. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Charles Tannock, konzervatísti a reformátori. Vážený pán predseda, Rusko je dôležitý partner ale nemôžeme vnímať Rusko ako skutočnú demokraciu, kde by vládlo právo, pretože vraždy novinárov a obhajcov ľudských práv alebo politicky motivované súdy, skorumpovaní súdcovia, to hovorí za všetko. Prečo Rusko je tolerované ako člen Rady Európy? To je dobrá otázka. A Kremeľ, prečo legitimizuje to, čo sa tam deje? Napríklad to, čo preniklo z, na Wikileaks z Depeši, Rusko bolo charakterizované ako skutočný mafiánsky štát. To nás diskredituje, keď jednoducho s takýmto autoritatívnym režimom vôbec jednáme. Myslím si, že je 27 prípadov iba z Ruska, kedy ruský súdca na súde britským eh, občanom odoprel právo hlasovať. Myslím si, že práve toto by mohlo e, zabezpečiť, aby Rusko nebolo už členom Rady Európy, pretože podľa mňa Rusko ignoruje medzinárodné záležitosti a veľmi smutné je, že aj v Británii e, už aj v Británii sa dvíhajú hlasy, že by Rusko ma- sa malo prehodnotiť, či by mohlo byť členom všetkých týchto medzinárodných organizácií. Ďakujem, pán kolega trošku rýchlo ste hovorili a tlmočníci len veľmi ťažko mohli pretlmočiť váš prejav. Teraz na slovo pán Bruno Golniš. Koľko mám rečníckého času, pýta sa pán Golniš. Jednu minútu. Pán predseda, Európsky parlament nemôže dávať lekcie v ľudských práv. Na, mali by sme najprv pozametať pred vlastnými dverami. Pán Tanok hovoril o pánovi Julianovi Assangeovi, o novinárovi, ktorý založil stránku Wikileaks. E, nezdielam jeho akcie. Už niekoľko týždňov je zadržaný vo Veľkej Británii, pretože Švédsko e, žiada o jeho vydanie, hoci tam sú neodvodnené, neodvodnené obvinenia. Pán Assange je obvinený zo znásilnenia dvomi švedkami, hoci došlo k pretrhnutiu kondómu počas sexuálneho aktu, ktorý bol zdieľaný. A tak z koho sa my vlastne vysmievame? Je jasné, že keby tieto dve mladé ženy nechceli byť znásilnené v úvodzovkách pánom Assangeom, tak sa nemali jednoducho s ním kontaktovať Pán predseda prerušuje rečníka. Tu vidíme tento príklad. Nerozumieme rečníkovi. Pán predseda pripomína, že e, témou rozpravy je situácia v Rusku. Diskutujeme o situácii v Rusku. Pána rečníka nepočujeme, má vypnutý mikrofón. Mikro. Ja, ja. Nepočujeme pána rečníka, má vypnutý mikrofón. Ja. Chápem, kolega, ale na programe máme diskusiu o situácii v Rusku. Takže veľmi sa ospravedlňujem, ale nemali by sme e, e, svojvoľne meniť tému rozpravy. Ospravedlňujem sa, pán kolega. Ďalší rečník, alebo ďalší rečníci, pani Rie Ömen Ruiten. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnešná rozprava vznikla na základe toho, že ruské orgány a predstaviteľa na čele s pánom Medvedevom viackrát zdôraznili význam modernizáciu právneho štátu v Rusku, ale zároveň konštatujú, že tu máme, aj my konštatujeme, že je tu len veľmi e, málo alebo veľmi veľa konkrétnych príkladov, ktoré práve brzdia túto modernizáciu korupcia, ktorá stále narastá podľa rôznych zdrojov, hoci je prítomný nový antikorupčný zákon, alebo to, že sa tam neustále zadržiavajú a uväzňujú ľudskoprávni bojovníci aj držiteľ sacharovej ceny. Ak chceme hovoriť o modernizácii, tak by bolo potrebné urobiť oveľa väčší krok vpred. A ak s Ruskom diskutujeme o partnerstve e, pre modernizáciu a ak chceme viesť rokovania s Ruskom, je zvláštne, že v tomto dokumente o partnerstve pre modernizáciu, tak je tam len 5 vied o modernizácii právneho štátu v Rusku. Pán predseda, ja si myslím, že by sme potrebovali viacej expertných správ, a my to robíme v rámci správy Európskej e, rady o situácii v Rusku. Nasledujúci rečník, pán Flankenstein. Vážno pán predseda, milí kolegovia, ľutujem, že dnešná rozprava je, mm, sa dostala na program rokovania iba pred chvíľou. To znamená, že pani vysoká predstaviteľka nie je tu prítomná. Pani Kirsten e, e, Nová e, minulý týždeň pracovala v rade na vnútornej dohode, pokiaľ ide o strategické partnerov, o zlepšenie spolupráce s našimi partnermi vrátane Ruska. Myslím si, že je tu snaha o koordinovanú pozíciu. Nebolo by dobre bez nej o tom rokovať každý strategický e, e, partner Unii nie je nám tak blízky z hľadiska geografického alebo e, historických skúseností. To znamená, že je tu veľký podiel na antropolitickom vývoji a na tomto mieste chcel by som poukázať na pracovný program, pokiaľ ide o koordináciu partnerstva s modernizáciou, ktorý sme spoločne vypracovali s Ruskom tento spoločný pracovný program zameraný na modernizáciu obsahuje veľmi dôležité prístupy, e, e, aby sme podporili aj rozvoj právneho štátu v Rusku. Je to správny prístup z hľadiska nášho partnerstva, aby sme mohli ho e, v skutku využiť konkrétne na prospech občanov. E, táto iniciatíva, pokiaľ ide o modernizáciu Ruska, e, ruský prezident e, hľadá alebo ponúka medzinárodným partnerom možnosť na plodnú spoluprácu s Ruskom. A mali by sme to využiť. Naši kolegovia hovorili o tom, že pokiaľ modernizácia má byť udržateľná, nepôjde iba o technologickú modernizáciu, nemáme sa usilovať iba o to, ale o nielen o modernizované hospodárstvo, ale o podporu právnych princípov. Až keď sa občania a podnikatelia budú môcť spolahnúť na právny rámec, budú mať odvahu na inovácie a investície. Takže využíme tú pomocnú ruku, pomôžeme Rusku, aby sa mu táto modernizácia vydarila. Ďakujem pekne za váš prejav. Teraz pán Protasievič na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda. Už sa vyjadili mnohí kolegovia a samozrejme, že ja len môžem potvrdiť ich slova. Teda, že Rusko je naozaj strategickým partnerom Európskej únie, aj pokiaľ ide o medzinárodnú bezpečnosť, aj pokiaľ ide o hospodárske vzťahy. Takže je zrejme, že nás veľmi zaujíma situácia v tejto susedskej krajine. Nož, Momentálne sa situácia vyvíja naozaj znepokojivým spôsobom. Občania majú pocit, že nemajú dostatočný vplyv na politickú situáciu. Mnohí z nich majú pocit, že nemajú chránené svoje práva a tiež mnohí eh, tvrdia, že existujúca legislatíva nie je politickými špičkami dodržiavaná. Toto je teda taký v hrubých rysoch obraz situácie v krajine, ktorá je nám taká blízka, a ktorej vývoj je pre nás taký dôležitý. Ale nemám na mysli iba hospodársky vývoj. Tento nemôže byť pre nás všetkým. Musíme sa zameriavať aj na zásady právneho štátu, rovnako ako v prípade iných susedov. Ďakujem pekne, pán Galer, ako ďalší na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda drahé kolegyne, drahí kolegovia. Je tu mnoho oblastí spolupráce, hospodárstvo, globálne výzvy, ale podľa mňa je dôležité, a to povedali aj viacerí kolegovia, aby sme sledovali aj situáciu, pokiaľ ide o právny štát v Rusku, aby sme o tom neustále s našimi partnermi hovorili. Hovorili sme veľa o stabilite v Stredomori a tiež sme si definovali, čo stabilitu, za stabilitu nepovažujeme. Ide o autoritatívne štruktúry. No a v prípade Ruska tiež stabilita nemôže byť vyjadrená politickým vplyvom na súdnictvo násilníctvo, e, politické prenasledovanie e, novinárov a ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva. Takže z môjho hľadiska je podľa mňa naozaj na čase, aby sme tieto otázky s Ruskom nastolili. Pokiaľ ide o naše bežné vzťahy z Rusku v najbližšom období, tak v tejto súvislosti musíme Rusku jasne dať najavo, že e, ohrozuje svoju vlastnú budúcnosť, ak nedodržiava zásady právneho štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kelem ako ďalší, toto už je catch the eye. Nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsedníčka prenasledovanie nezávislých e, novinárov a e, bojovníkov za ľudské práva, Istamirová, Magnický, Politkovská. A ani jeden z tých zločinov neboli vyriešené, nikto nebol postavený pre spravodlivosť. Kremlinský režim je ochotný dostať transparentnosti a spravodlivosti, takže je určitým komplicom v týchto zločinoch. Včera Natália Vasilieva, ktorá E, sa zaoberá Chodorkovského e, súdnym procesom e, vyjadrila, že rozhodnutie nepríde od ale že bude od že bude adiktované z hora. Magnický a ďalšie prípady poukazujú na to, že Európska únia musí tlačiť na zlepšenie transparentnosti a právneho štátu v Rusku. Ruské orgány znervozneli Eh, keď sme im povedali, že by sme mohli zaviesť eh, eh, zákaz udelovania víz. Takže vidíme, že naozaj je možné prinútiť ich, aby zmenili situáciu. Ďakujem pekne, pán Vocen, ako ďalší. Ďakujem, pani predsednička. Pani predsednička, mnohí tu v snemovni vnímame Rusko ako člena veľkej rodiny európskych národov a my sme dúfali, že po páde Berlínskeho múru sa Rusko priblíži k Európskej únii. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Súčasní vodcovia Ruska razia svoju vlastnú cestu a je to cesta, ktorá nás znepokojuje. Nás, ktorí chceme, aby tam vládla demokracia, sloboda a právny štát pre všetkých občanov. Pán komisár má viac skúseností než ktokoľvek z nás, pokiaľ ide o Rusko. A ja dúfam, že komisia ako taká bude tlačiť na vysokú predstaviteľku, aby tlačila novú politiku nielen voči Rusku, ale aj voči iným krajinám, ktoré porušujú naše hodnoty. Pokiaľ ide o obchod, o tom musíme hovoriť, musíme s nimi však hovoriť aj o ľudských právach. A nezabúdajme, prosím, na to, že mnohí lídri v našom bankovom systéme perú peniaze, že si u nás nechávajú vzdelávať svoje detičky, alebo že u nás trávia dovolenky. Keby sme to na všetkých rovnako aplikovali, na všetkých autoritárnych vodcov celosvetovo, tak by sme sa mohli pohnúť k etickej zahraničnej politike. Ďakujem. Pani Hautala ako ďalšia. There. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tiež sa pridávam ku kolegom, ktorí tvrdia, že potrebujeme inteligentné opatrenia z voči voči autoritatívnym režimom, ktoré porušujú ľudské práva. A chcem vyzvať vysokú predstaviteľku Ste ochotní, komisia, prijať opatrenia proti tým, ktorí porušujú ľudské práva, tak ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu, ktoré sme prijali, tuším, 15. decembra, kde vyzývame na zmrazenie aktív a neudelenie víz pre 60 zástupcov, ktorí možno boli zapojení do procesu pána Magnického, ktorý bohužiaľ zomrel v väzení v Rusku mohli by nejakí ministri zahraničných vecí možno nazbierať tú odvahu a nastoliť túto otázku. A pani vysoká predstaviteľka, ak sa ukáže, že Viktor Danielkin, že tento súdca e, naozaj svoje rozsudky prijal na základe rozhodnutí z Kremlinu, e, bol by tento súdca na takomto zozname? Pán Paška, ako ďalší, nech sa páči rusko je jedným z najvýznamnejších a najbližších partnerov európskej únie. je to krajina kde demokracia nemá veľmi dlhú tradíciu a dá sa povedať že rusko si na demokratickú správu stále iba zvyká. musíme si tiež uvedomiť že je to krajina ktorá stále zápasí s pretrvávajúcim islamským terorizmom a preto postavenie silových bezpečnostných zložiek je v spoločnosti významnejšie ako u nás z tohto pohľadu aj občasné odchýlky od našich zaužívaných štandardov demokratického fungovania štátu treba posudzovať aj principiálne a citlivo. je dobré s ruskými priateľmi korektne hovoriť o všetkých veciach ktoré nás pri správaní krajiny ruskými úradmi trápia. tento dialóg však musí byť vecný partnerský motivovaný úsilím o zlepšenie fungovania demokratického systému v rusku a nie poučovaním akéhosi samozvaného dozorcu nad demokraciou vo svete hovorme s ruskom ako s priateľom korektne otvorene a slušne. mali by sme mať totiž spoločný záujem na pokoji mieri a prosperite európy. ďakujem za pozornosť. Uh, ďakujem pekne. Ja si myslím, že pán Šulc navrhol uznesenie, ktoré je veľmi podložené argumentami a prichádza správny, so správnymi závermi, ale nie som si istý, možno som nepochopil presne, čo povedal pán Fleckenstein, pretože ak rokovací poriadok neumožňuje položiť otázku, tak napriek tomu následovné Mali by sme prestať s podporou e, tejto, tohto uznesenia, alebo naopak, čo ste od nás požadovali? Ďakujem pekne. Mr. Fleckenstein, would you like to answer? Chcete reagovať? I didn't listen. Sorry. Prepačte, nedával som pozor. But I, ah, ca- but I come back to you I'm, I'm personally. Give Mr. Tarrant the chance. Pán Tarant by možno mohol zopakovať svoju otázku. Takže pán Tarant, nech sa páči. Áno, pán Fleckenstein, ja som si nebol istý, čo ste nám navrhovali. Či chcete podporiť toto uznesenie z dielne pána Šulca a ďalších, alebo či vám išlo o opak, teda že nemáme prispieť k prijatiu tohto uznesenia na tejto schôdzi. Pán Fleckenstein? I will vote for... Ja budem hlasovať za uznesenie. Uh, Ďakujeme pekne, tým uzatvárame zoznam rečníkov v rámci postupu KHDI A dávam slovo zástupcom Maďarska, nech sa páči. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, veľa vážení poslanci Európskeho parlamentu prvom rade sa vám chcem všetkým poďakovať za relevantné otázky. Ja sa stotožňujem s tými obavami, ktoré tu mnohí z vás vyslovili. Myslím si, že Európska únia ako celok bude naďalej hovoriť o týchto obavách na všetkých úrovniach vo vzťahoch s našimi ruskými partnermi. Nemali by sme sa eh, báť priamému, eh, eh, priameho rozhovoru Musíme totiž to konať ako strategickí partneri. Ja si myslím, že e, my aj sme strategický partner Ruska, tak musíme byť pripravení e, hovoriť o zložitých témach Chcem povedať, že naozaj e, sú dva dôvody, preto som veľmi spokojná po tejto rozprave. E, poprvé, nikto nespochybňuje, že Rusko je strategický významný partner EÚ. A druhý dôvod, bola tu všeobec, e, bol tu všeobecný súhlas a síce, že modernizácia a úplný právny štát nie sú dokončené procesy v Rusku a teda, že treba ďalej posilňovať demokraciu. Ja určite všetko postúpim vysokej predstaviteľke podpredsedničky komisie a budeme sa e, tým zaoberať jednotlivými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Nadchádzajúca návšteva e, ruskej vlády v Bruseli 24. februára bude dobrou príležitosťou na zopakovanie našich eh, obáv. A ešte chcem dodať, že Rusko je eh, bodom, ktorým sa neustále zaoberá Rada pre zahraničné eh, veci a určite viete, že jedna celá rada je od minulého roka venovaná strategickým otázkam, ktoré súvisia so vzťahmi s Ruskom. Naposledy to bolo v septembri a myslím, že e, pán Van Rompuy urobí to isté aj v tomto roku. A teraz priamo zareagujem na niektorých e, poslancov, ktorí sa na mňa obratili s otázkami. Pani Hautala, poprvé, ľudské práva. Vysoká predstaviteľka mm, berie uznesenie parlamentu z minulého decembra naozaj veľmi vážne. Sú tu okolnosti smrti dvoch novinárov a to musí byť riadne vyšetrené a vedzte, že rada tomu bude venovať mimoriadnú pozornosť. Rada pre zahraničné veci. Takže my o tom hovoríme Eh, na všetkých úrovniach, nielen eh, dvakrát ročne, ale dokonca aj na samite hovoríme o eh, záväzkoch Ruska. Určite budeme hovoriť aj o reštriktívnych opatreniach. Ale musíme naozaj postupovať rozumne a vychádzať z jasných dôkazov. My chceme, aby Rusko samozrejme zabezpečilo riadne vyšetrovanie týchto okolností. Pani Omen Reuten, ľudské práva, to som už povedala, tvoria aj jadro vyjednávania novej dohody EU-Rusko a bojujeme na viacerých frontoch. Môžeme vás ubezpečiť o tom, že záväzky EÚ a Ruska v oblasti e, ľudských práv e, aj e, príslušníkov menšín určite budú veľkou časťou tejto dohody a budú veľmi dôležité. Pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, záverom dovolte, aby som stručne e, zhrnula to, čo som už povedala v úvode. Právny štát a nezávislosť súdnictva, to je e, niečo, čo musí tvoriť súčasť modernizácie v Rusku. V súčasnosti EÚ musí byť pripravená a musí byť pripravená podporiť ruské úsilie sloboda prejavu, zhromažďovania, to sú naozaj základné kámene, na ktorých stoja všetky západné demokracie. E, Rusko musí plniť svoje právne záväzky, ktoré vyplývajú z členstva v OSN, Rade Európy a OBSE. Severný Kaukaz, e, to je niečo, čo nás stále hlboko znepokojuje. Musíme podporovať Rusku v hľadaní udržateľného riešenia e, takéhoto e, problému. Napriek mnohým obavám, ktoré máme a napriek mnohým výzvam, pre ktorými stojí Rusko, chcem povedať, že sú aj pozitívne, je aj pozitívny vývoj. E, naozaj musíme veriť e, prezidentovi Medvedevovi a musíme pokračovať v serióznom dialógu e, s Ruskom o ľudských právach. Takže ak sú nejaké prípady porušenia, tak musíme mm, sa mať na pozore, ale musíme naďalej hovoriť s Ruskom. Takže ešte raz ďakujem za vaše pripomienky a vysoká predstaviteľka bude o tomto riadne informovaná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto končíme túto rozpravu. Hlasovať sa bude dnes o 12. hodine. Pardon, hlasovať sa bude vo štvrtok o 12. hodine. Teraz je schôdza eh, pozastavená do 12. hodiny.